Alena, ďakujem. Tým sa dostávame k prvému hlasovaniu. Správa Ferrara. Hlasovanie menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Veľkou väčšinou schválené. Blahoželám pani Ferrara. Je tu ešte ďalšia jej správa a to sa týka diverzie vrčených základných liekov do Európskej únie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Vidím veľkou väčšinou schválené. Blahoželám pani spravodajkyne. Správa Viegas. Je to dohoda medzi Európskym spoločenskom a Andorou o zdaňovaní príjmov z úspov. Otváram hlasovanie, menovité hlasovanie opäť. Zatváram hlasovanie. Veľkou väčšinou schválené. Blahoželáme pánovi Vegasovi, pán Gualtieri. Menovanie nového výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre poistovníctvo a dôchodové poistenie zamestnancov. Takže tajným hlasovaním budeme hlasovať. Takže otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej. Správa Kaniči. <clears throat> Procesné záruky pre deti podozrivá uvedené v trestnom konaní. Spozorujte na 88. Schválené. Blok 1. To je za. Proti. Zdržali sa. Schválené legislatívne uznesenie. Hlasujeme. Menovite otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Opäť veľkou väčšinou schválené, blahoželáme spravodajcovi. Pán Gajer predložil správu, ktorá sa týka Usmievenia pre rozpočet 2007, oddiel 3. Najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 25. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26. Hlasujeme. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Posunujúci návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 28. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 29. Hlasujeme venovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 30. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh číslo 8 za FDD. Otvárame menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej. 31. Zvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh číslo 9. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 32. V dvoch častiach. Prvá časť. Eh, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. zamietnuté. Druhá časť tým pádom vypadáva. Návrh 10, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 33, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 11, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 21, za, proti, zdržali sa, Myslím, že si to musíme preveriť elektronicky. Takže návrh číslo 21 preverujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalej. Pôvodný text vypadáva, čiže pokračujeme návrhom 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 35 Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 12. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 36. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 37. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 38. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh číslo 1 od zelených. To je za, proti. Zdržali sa. Mm, nepodarilo sa mi to preveliť, takže preveríme si to elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Takže je to jednoznačne schválené. 13. Otváram hlasovanie. Menovité. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 15. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 16. Ešte raz e, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 39. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 17, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 22, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 40, opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Abstimmung ist geschlossen. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 41 v dvoch častiach. Prvá časť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Druhá časť. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 23D od socialistov. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej, návrh 42. Opäť hlasujeme. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež zamietnuté. Návrh 18 z EVFDD. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 19. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 43. Zdrhnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 44. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 2 od zelených. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 4. Tiež hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh číslo 3. Hlasujeme menovite opäť. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh číslo 6 s vyhnutím ruky. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 45, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 24, o zoskupení GUE v dvoch častiach. Obe e, časti budú e, menovite. Otváram hlasovanie k prvej časti. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť tým pádom vypadáva. Hlasujeme menovite o celkovom návrhu znesenia. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Správa je schválená. Blahoželám pánovi Gajerovi. Tým sa dostávame ku správe pani Hübner o medziinstitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Pozmite návrh 1. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej k pôvodnom texte, e, teda za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Odsek 2 pôvodného textu. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 7, pôvodný text v dvoch častiach. Časť 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 4 od FDD. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 6, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text, odsek 12, v dvoch častiach, čas 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, čas číslo 2, za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý návrh. Tým sa dostávame ku hlasovaniu o rozhodnutí ako takom. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. veľkou väčšinou schválené. Blahoželáme pani Hübner. Návrh je schválený. Teraz máme niekoľko uznesení teda dohoda o tabakových spoločnostiach PMI zo strany GUE odsek 2 v častiach. Čas 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Čas 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 5, pôvodný text v dvoch častiach. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie k prvej časti. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Taktiež hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Preveríme si to? Dobre. Preveríme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že rovnako väčšina, ale môžeme si to preveriť, ale myslím, že je to schválené. Dobre, preveríme elektronicky. Takže pozmeňujúci návrh 2. Abstimmung ist geschlossen. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text uznesenia odsek 8, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tu sa eh, k odseku 10, e, eh, originálny text, e, žiada sa menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Schválené. Podmenujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa Preveríme si to elektronicky, prepačte. Myslím, že to je zamietnuté, ale preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. Ďalej, odsek 11, pôvodný text, otváram hlasovanie menovité. Uzatváram hlasovanie. zamietnutá. Teraz pôvodný text, odsek 12, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Potom máme pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky, prepačte kolegovia. Čiže pozmeňujúci návrh 4. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 5. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 6. vyhnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Berieme teraz na uznesenie ako celú. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej, keďže sa toto zamietlo, pokračujeme na spoločnom návrhu uznesenia socialistov zaletí HF a EFTD. Čiže tu máme odsek 3, originál v dvoch častiach. Prvá časť je zaproti, zdržali sa schválené. Druhá časť Zaproti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme, ak si želáte, bolo to tesné. Takže časť 2 si preveríme elektronicky. Končíme hlasovanie. Je to zamietnuté. Odsek 4, pôvodný text. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Návrh číslo 1, kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme si to opäť elektronicky, prepáčte kolegovia. Čiže pozmeňujúci návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pôvodný odsek 11. Otváram menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 3. Žiada sa menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Návrh prijatý. Ďalej. Menovité hlasovanie pôvodného textu 2014. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz berieme návrh ako celok. Kto je za? Proti. Zdržali sa. asi bude lepšie, keď si to premeríme elektronicky návrh uznesenia ako celku. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Návrh uznesenia je schválený. To znamená, že ostatné návrhy uznašení vypadávajú a tým sme dospeli k záveru dnešného hlasovania. Yes.